Ďalej oznámenie SAD a ALDE ohľadom zmien obsadenia vo výboroch a delegáciách. Bohužiaľ, vám to tu predložím, pretože ďalšie zápisy sa bude dispozícia v Štrasburgu, takže vám ma zatiaľ informovali, že alebo inokedy hovorím, dobre, nájdete tieto menovania v zápisnici, bohužiaľ vás to tera, vám to teraz nemôžem povedať. Pani Karolina Punzel príde do výboru pre priemysel a do delegáciu eh, paritného parlamentného snemu pre AKPEU